hodnocenie komisie k obchodu s krajinami Euromedu a rozpravu začne pán komisár Dechucht. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené poslankyne, vážení poslanci, Južné susedstvo EÚ prešlo naozaj nevydanými zmenami od roku 2011. A v tomto kontexte obchod a investície musia zohrávať dôležitú úlohu ako stabilizačný faktor stabilizačný faktor, pokiaľ ide o vzťahy s celým regiónom Južného Stredomoria. My sa momentálne zameriavame na tri obchodné ciele Soči voči tomuto regiónu ide o prehlbenie obchodných vzťahov s niektorými z týchto krajín na základe diferencovaného prístupu. V decembri 2011 Rada prijala usmernenia na rokovania, pokiaľ ide o prehlbenie obchodných vzťahov s Egyptom, Jordánskom, Marokom a Tuniskom. Hlavným cieľom e, týchto dohôd bude progresívna integrácia hospodárstiev týchto partnerov do nášho jednotného trhu. Tieto dohody budú obsahovať e, oblasti e, vzájomného záujmu, ako napríklad e, podpora obchodu, sanitárne, fitosanitárne opatrenia, verejné obstarávanie a politika v oblasti hospodárskej súťaže. A tiež tam bude otázka ochrany investícií a ďalšie otázky. Rokovania o takejto zóne voľného obchodu e, boli spustené s Marokom e, v marci 2013 a teda postupne pokračujú. Prípravný proces rokovaní je už v pokročilej fáze s Jordánskom. Pokiaľ ide o Tunisko, tak tam tento proces už takmer finišuje. Priorita e, týchto krajín kde nie je možné spustiť FTA okamžite, ako napríklad Libia a podobné krajiny, tak eh, tam ide hlavne momentálne teraz o vstup do eh, VTO. Pokiaľ ide o Libiu, tak eh, tam po splnení tohto cieľa môžeme prekročiť k ďalšej fáze. Je veľmi dôležitá integrácia v rámci tohto regiónu, pretože momentálne k nej dochádza v najmenšej miere pretože integrovaný stredomorský trh by bol oveľa atraktívnejší pre investorov, takže e, sa snažíme posilniť e, snahy uplatňovať akadickú dohodu medzi Egyptom, Jordánskom, Marokom a Tuniskom a chceme, aby sa to rozšírilo aj na ďalšie oblasti investície, obchod so službami alebo verejné obstarávanie. A toto zahrňa aj poskytovanie finančnej podpory a odbornej podpory. Pravidlá pán Euromed, pokiaľ ide o preukazovanie pôvodu. A tento postup by sa mal urýchliť a teda partnery, ktorí participujú v tomto procese, tiež na to tlačia. A potom e, naše partnerstvo, ktoré by sa malo posilniť 30. septembra na ďalšej schôdzke. Je to veľmi dôležitá schôdzka, pretože je to prvá za ostatné 4 roky. Pani predsednička, poslankyne, poslanci, komisia robí všetko, čo je v jej silách, aby obchodné vzťahy s našimi južnými partnermi boli neustále aktuálne na podporu stability a mieru v tomto regióne. A my počítame s podporou Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o tento vzdielaný cieľ. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán komisár. A teraz vystúpia jednotliví rečníci. Ako prvá pani Gabriel, nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. V prvom rade ďakujem za vašu prezentáciu, pokiaľ ide o aktuálny stav a perspektívy vzťahov s krajinami Euromedu. Vyzerá to momentálne takto. Vy ste to povedali, obchod medzi nami a týmito krajinami ešte stále má veľmi slúbné perspektívy, ale tá cesta je ešte veľmi dlhá, aby to partnerstvo nezostalo iba variabilnou geometriou. Takže tri prvky sú dôležité. Poprvé, dohody o voľnom obchode je potrebné urýchliť, je potrebné odstrániť hlavne netarifné prekažky obchodu. To sú také, ktoré sú technického charakteru, necelného charakteru, musia to diať naozaj v duchu partnerstve z oči voči e, týmto krajinám. Ďalšia vec, vy ste sám o tom hovorili, že spolupráca a partnerstvo s týmito krajinami musí vychádzať e, z silnej dynamiky regionálnej integrácie, ale momentálne, pokiaľ ide o spoluprácu s týmito krajinami, táto je stále veľmi slabá. Druhý prvok na posilnenie obchodných vzťahov, obchodnej výmeny s týmito krajinami je dôležité e, zostať pragmaticky. Musíme priamo pracovať pre tých a s tými, e, ktorí k tejto obchodnej výmene prispievajú. Napríklad vízová politika by mala podporovať našu hospodárskú politiku, čiže udelovanie víz, zjednodušenie udelovania, pokiaľ ide o podniky, tak ako ide o dohody, tak ako to bolo v dohode o partnerstve pre mobilitu, ktorá bola podpísaná s Marokom v roku 2013. Ďalej je potrebné vytvárať eh, siete podnikov na oboch stranách Stredozemného mora, napríklad eh, bilaterálne obchodné komory, ktoré eh, môžu robiť spoločné um, fóra a tak ďalej. No a po tretie, E, takéto posilnenie obchodu nie je cieľom samo o sebe. Ide iba o nástroj, ktorý by mal týmto krajinám umožniť e, plne sa zapojiť do otvoreného svetového hospodárstva. Takže e, chceme, aby podniky, ktoré tam fungujú, spolupôsobili na posilňovanie administratívnych štruktúr a štruktúr štátu, lebo politickú a sociálnu nestabilitu v regióne si nemôžeme dovoliť. Takže áno, obchod v prospech stability, v prospech mieru. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. A teraz pani Arena, nech sa páči. Merci. Uh, de Gucht, dans... Ďakujem, pán de Hucht. Vy ste nehovorili o partnerstve medzi Európou a Izraelom, ale je dôležité pripomenúť niektoré princípy, ktoré platia v obchodnej výmene s Izraelom, najmä princíp ilegality okupácie západného Jordánu. Musíme teda urobiť dve veci. Podporovať členské štáty, ktoré už prijali opatrenia voči produktom z okupovaných území. Tieto produkty musia byť označované. Spojené kráľovstvo napríklad alebo Belgicko používajú tieto o, e, značky, hoci sú dobrovoľné, ale aj na európskej úrovni môžeme zaviesť záväzné pravidlá ktoré by nariadovali označovanie legálnych alebo nelegálnych produktov e, z okupovaných území. Týmto môžeme meniť e, spotrebiteľské zvyky obyvateľstva, aby si ľudia uvedomovali, že sú aj nespravodlivé ekonomiky. Potom ste spomenali Maroko a Tunisko. Vo vzťahu k týmto štátom musíme takisto pripomínať niektoré princípy. Poprvé sú to štáty v tranzícii smerom k demokracii, najmä Tunisko, a tam musíme podporovať občianskú spoločnosť aj v týchto uh, v dohodách o voľnom obchode. Musíme tam mať sociálne aj, aj ekologické doložky, ktoré budú e, musieť e, povinne platiť v týchto obchodných dohodách. Ďakujem. Ďakujem, pani Arena. Pani Malvaj má pre vás otázku. Pripustíte otázku? Pripustíte otázku kolíne Malvaju? Morvaj, Morvaj, Ďakujem. Rada by som sa opýtala, pani poslankyne, či súhlasí s tým, že pred pol hodinou v súvislosti s Ruskom e, parlament konštatoval, že Rusko vykonalo agresiu voči inej krajine a preto treba uplatniť voči Rusku sankcie. Súhlasíte teda s tým? Neviem, ja je tu ťažko rozprávať, pretože viaci ľudia tu kavičkujú a hlasne rozprávajú, ale predsa len. Počujete ma? Môžeme mať e, dvojitý meter, alebo to, tá agresia proti Gaze, prerušené pánom predsedom. Frage, Frau Kollegin Arena. Pani kolegyňa Arena, nech sa páči. Mikro. Je potrebné, aby produkty boli vysledovateľné a to umožní spotrebiteľom si vybrať správne produkty. Ak tam nebude systém e, vysledovateľnosti, tak nebude možné vedieť, odkiaľ produkt pochádza. Ja nechcem, aby sme bojkotovali všetky izraelské a palestínske produkty. Ja som e, ale za to, aby sme vedeli, e, či produkty pochádzajú z tých okupovaných území. Ďakujem, pani Arena. Teraz pán kolega Marias. Jedna minúta οι οικονομικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Μεσογειακές. Európska únia a stredozemné štáty sa musia oprieť o princíp vzájomných výhod. Ak vytvoríme zónu voľného obchodu medzi EÚ a stredozemím, musíme zabezpečiť, aby sme nepoškodili tie štáty, ktoré sú v, teraz v hospodársky ťažkých časoch. Mám na mysli Grécko, Taliansko napríklad, čiže juhoeurópske štáty, ktoré teraz zavádzajú ekonomické úspory. Práve teraz trpí naše polnohospodárstvo aj naše hospodárstvo ruským embargom a ja si myslím, že štáty ako Turecko alebo Iné štáty Stredomoria nemôžu mať politiku à la carte. Turecko neuznáva cyperský štát a napriek tomu turecké produkty bez prekážok e, môžu byť v obehu na európskom trhu. Musíme sa zaoberať. Rečník bol prerušený a teraz kolega, pani kolegyňa Schake. Nech sa páči dve minúty. Obsah eh, politiky v oblasti obchodu mal byť eh, integrovanejší. A toto sa týka aj toho, v akej súmyslosti sme hovorili o obchode s Ukrajinou. A, príslušné, a to sa týka aj danej dohody. Čiže budujeme si v súčasnosti silnú Európu. Keď rozširujeme v rámci Euromedu celkové pôsobenie. Vieme, že odvážni ľudia, mnohí zdraví, pardon, veľmi mladí sa pustili do boja za demokraciu. Ale žiaľ, krajiny na severe Afrike na, a strednom východe majú pred sebou prízrak nestability. A my tu musíme hovoriť aj o obchode v tejto súvislosti. Čiže princíp viac za viac viac prístupu na trh a potom aj viac reforiem. Musíme zachovávať pevný postoj z hľadiska podmienok. A to sa týka aj vzťahu k Izraelu. Čiže obchod súvisí potom aj s viacerými, viacerými príležitosťami, s viac väčším objemom voľných práv, men, menšou korupciou a tak ďalej. V súvislosti s tým treba brať do úvahy aj kombináciu so vzdelávaním. To má potom E, dopad na riešenie otázok nezamestnanosti, ale aj radikalizácie. Hoci to nie je jediné riešenie, ale môže pomôcť pri obmedzovaní migrácie. Export a inovácia sú ďalšie dôležité sféry. Musíme sa pozrieť aj na seba, keď e, vidíme, ako dopadajú e, dotácie, ktoré v oblasti poľnohospodárstva v rámci Euromedu obmedzujú rast. Čiže treba koordinovať naše aktivity, aby sme priamo v teréne umožnili lepšiu regionálnu integráciu a rast v oblasti Euromedu. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyňa Scháke. Teraz pán kolega Le Iachik. Pán komisár, pán predsedajúci, to, čo vy nazývate susedstvo so stredomorskými štátmi. Časť z týchto štátov je na ceste k spravodlivosti a demokracii. A toto si vyžaduje našu vzájomnú spoluprácu a nie konkurenciu. Musíme teda zmeniť prístup k tý, týmto štátom. To nemôžu byť štáty pre našu ekonomickú expanziu. Nemôžu to byť štáty, ktoré budeme priemyselne vykorisťovať eh, alebo budeme eh, vykorisťovať ich eh, ľudský kapitál, ich prácu, nemôžu to byť naše nárazníkové štáty. Naopak musíme rešpektovať ich práva, ich ľudské práva, musíme podporovať udržateľný rozvoj v týchto štátoch, potrebujeme sociálne a ekologické doložky, musíme im poskytovať lacné úvery. Toto všetko sú možnosti, o ktorých musíme diskutovať v týchto rokovaniach. Obchodná politika musí byť sprevádzaná rešpektovaním demokracie a ľudských práv. Nemôžeme podmienovať pomoc podľa kritérií Medzinárodného menového fondu. Aj dohoda o spolupráci s Izraelom by mala byť e, pozastavená v, po masakri e, v Gaze, rečník prerušený. Teraz pán kolega Buchner, 1 minúta 30 sekúnd. Pán predsedajúci, pán komisár, situácia v oblasti ľudských práv v e- Egypte sa neustále zhoršuje. Samozrejme musíme s tamojšou vládou spolupracovať a musíme s nimi ostať v rozhovoroch. Musíme sa snažiť využívať náš vplyv, aby sa ich situácia zlepšovala. Ale napriek tomu pokračovanie rokovaní o dohode DCFTA to nie je iba technická diskusia. Pokračovanie týchto rokovaní má význam. Znamená to, že ak budeme pokračovať v rokovaniach, budeme ignorovať porušovanie ľudských práv a budeme túto nespravodlivú vládu uznávať. Dáme jej vlastne medzinárodné uznanie. No a to je pre ľudí, ktorí trpia porušovaním ľudských práv, naozaj úder priamo do tváre. Pán komisár, chceme sa vás spýtať, či ste ochotní pozastaviť rokovania s Egyptom dovtedy, kým sa urobí pokrok v oblasti ľudských práv, alebo kým aspoň nerozpoznáme vôľu vlády niečo robiť. Ďakujem. Ďakujem, pán Buchner. A teraz pani kolegyňa Begin, jeden na pominuty. Ďakujem. La riunione ministeriale dell'Unione per il Mediterraneo del 30 settembre sarà eh, l'occasione ufficiale di... 30. septembra na, sa nám naskytne príležitosť opäť diskutovať o témach EU a krajín, strednej, teda krajín Stredomoria. Predsedajúci, nemám nemecké tlmočenie, musím vás na chvíľku prerušiť. I do not have a translation at all. Okay. Signor commissario, ho ben wait, wait, wait, wait, excuse me, excuse me, wait, I do not... Počkajte, prosím, chvíľku, nemám tlmočenie. Uh, bitte um Entschuldigung, ich habe einen Wackelkontakt. Fangen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 štáty môžu síce do Maroka exportovať, ale ide to na úkor poľnohospodárstva stredomorských štátov. Takže komisár, e, prosím, presadzujte záujmy európskych štátov a takisto aj naše štandardy bezpečnosti potravín. Naši spotrebitelia musia byť chránení a potrebujeme aj spravodlivú hospodárskú súťaž. Musíme chrániť aj práva pracovníkov, pretože pracovné podmienky sú veľmi odlišné a dochádza k súťaži, v ktorej nemôžu naše podniky vyhrať. Malé a stredné podniky stále viac investujú na druhej strane Stredomoria a my na toto musíme dať solidný právny rámec, aby tie investície boli e, solidné, musí byť e, ľahšie získať napríklad pracovné vízum. A naše podniky potrebujú získavať aj financovanie na takéto mm, aktivity. Bilaterálne obchodné komory by tu teraz pomohli samozrejme v tejto situácii a musíme pamätať aj na kultúrne služby, štipendia pre študentov a takisto posilnenie programov Erasmus a Da Vinci Euromed. Tým vytvoríme povedomie o tom, čo je dôležité pre hospodárstvo v budúcnosti touto dohodou môžeme veľa získať, ale aj veľa stratiť a veľa závisí od toho, ako Európa vyloží svoje karty. Ďakujem, pani kolegyňa Begin, prepačte, to bol môj problém s tým tlmočením a teraz kolega Alio, jedna minúta. Une coopération Spolupráca medzi krajinami EÚ a krajinami Stredomoria, áno, zóna voľného obchodu, teda postupné e, rušenie hraníc. Nie. E, to, že budeme investovať do týchto krajín, aby tam bol rovnovážny rozvoj, áno, e, snaha znižiť e, imigrácie a prevrátiť e, tie toky e, z juhu e, na sever, no to sú investície do, našho, do našej budúcnosti pre našich občanov, pre náš priemysel, pre našu civilizáciu. Je naozaj nevyhnutné, aby sa krajiny juhu druhu rozvíjali, ale nie za akúkoľvek cenu. Musíme počiť hlavne našu bezpečnosť, musíme e, našu pomoc podmieniť e, politickou stabilitou, dodržiavaním e, práv menšín a musíme zabrániť divokej imigrácii. A každé euro, ktoré sa tam minie, musí byť využité na lokálne účely eh, miestnymi podnikmi eh, na dobro eh, miestnej kultúry. Nebudeme takto predsa priam, nepriamo financovať americké alebo čínske firmy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Alio. A teraz na minútu a pol dostáva slovo pán Fisas a Jela, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán komisár, politika susedstva má smerovať ku prosperite a demokracii a má vytvárať rámec pre mierové riešenie konfliktov. Táto úloha nie je ľahká, pretože tie politické a ekonomické výzvy, ktoré pred nami stoja, pred našimi susedmi predovšetkým, tie sú obrovské. Ide o transformáciu týchto krajín smerom k demokraciám. E, je náročná otázka. A je tu situácie, kedy dochádza veľkým migračným tlakom a má to dopad aj na stabilitu zóny a bezpečnosť v našej krajinách. Vieme, aká je situácia e, v krajinách Magrebu a preto vlastne nastala aj táto tendencia vytvárať e, dohody s krajinami z daného regiónu. Musíme preto ďalej posilňovať proces ekonomickej integrácie krajín Stredomoria e, smerom na Európsku úniu. Komisia by mala garantovať určitý stupeň a ambiciózny stupeň liberalizácie obchodu. V súčasnosti značná, značné snahy a aj celkový objem aktivít komisie smerom navonok e, smeruje inde a nie až tak veľmi na krajiny Euromedu. Myslím, že toto by bolo treba posilniť. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz na dve minúty kolega Tarabela, nech sa páči. Vážený pán predseda, pán komisár, Eurostredomorské partnerstvo medzi EÚ a krajinami juhu Stredomoria bolo spustené v 1995. Bol to barcelonský proces. Ide o partnerstvo politické, hospodárske a sociálne, vychádzajúc z princípov reciprocity, solidarity a spolu Um, rozvoja, teda tie, ktoré si vážime. Dodržiavanie princípov demokratických a základných práv sú podstatným prvkom týchto dohôd. No a pokiaľ ide o túto spoluprácu ekonomickú, obchodnú, finančnú, eh, tak rovnako dôležitá je aj spolupráca sociálna, kultúrna a vo vzdelávaní. Bol by som rád, keďže som členom výboru pre rodovú rovnosť, keby som e, mohol zdôrazniť e, potrebu zlepšovanie práv žien, hlavne pokiaľ ide o prístup žien k vzdelávaniu a k zamestnanosti, e, ďalej úloha kultúry a médií na zrovnoprávnenie žien a mužov a potom ešte zlepšenie prístupu žien k vedúcim pozíciám, pokiaľ ide o odborné vzdelávanie a tak ďalej. Chcem tiež vyzvihnúť odvahu tých žien, ktoré boli v tých prvých líniách v boji týchto krajín za demokraciu a ľudské práva. Bohužiaľ, tie ženy e, sú naďalej často zo spoločnosti e, vylúčované. E, dochádza tiež k zvyšovaniu násilia na ženám. Čiže vidíte, že ešte stále je tam čo dobiehať a ja si myslím, že máme nás rozhodujúcu úlohu, ktorú tu musíme zohrať. Je to naša úloha ako partnera v týchto dohodách. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Tarabela. Kolega Ferom má na vás otázku. Umožníte ju? Nech sa páči, pán kolega Ferom. Ďakujem pekne, pán predseda a pán Tarabela. Podpora arabskej jary. Nemáte pocit, že úloha a dominácia žien bola spochybnená, bohužiaľ, v krajinách, ktoré ste vy uvádzali? No neviem, či ste si ma vypočuli správne, či správne pochopili. Ja som hovoril o kľúčovej úlohe žien v boji za väčšiu mieru demokracie, za väčšie práva, nielen pre ne samé, ale pre všetkých. A bohužiaľ, a povedal som veľmi jasne, že bohužiaľ často sme sklamaní dopadmi e, týchto hnutí a teda, že ženy sú marginalizované dokonca viac než predtým v niektorých krajinách a ich úloha. Čiže preto naša úloha ako Európanov je túto situáciu zohľadniť tak, aby ženy mohli zohrávať dôležitú úlohu v hospodárstve svojej krajiny. Ďakujem pekne, pán kolega Tarabela. A teraz postup Catch the Eye a ako prvá pani Šujka, nech sa páči kad ve govorimo o pravima ena mislim da su u takozvanom arapskom Ďakujem. Teraz, keď už hovoríme o právach žien, verím, že aj v rámci arabskej jary zohrávali ženy významnú úlohu. Žiaľ, neskôr sa potom celé toto hnutie nejak eh, rozplynulo, respektíve začala sa orientácia iným smerom. Dôležité, aby sme dokázali pomôcť transformujúcim sa krajinám a predovšetkým v oblasti ekonomiky, ale aj v oblasti fungujúcej politiky. Preto je dôležitá spolupráca s týmito krajinami v rámci barcelonského procesu. Z toho musíme vychádzať. To je ten základ. A spolupráca je dôležitá napríklad aj v oblasti životného prostredia. Myslím, že to je pre nás všetkých veľmi dôležité, keď si vezmeme ochranu Stredozemného mora, že to je dôležitá otázka. Regionálna spolupráca má samozrejme rovnaký význam a tešíme sa na výsledky rokovaní 30. septembra. Uvidíme, čo sa bude dať dosiahnuť na úrovni miestnej a regionálnej samozprávy. Ďakujem. Ďakujeme pani Šujca. A teraz Kolega Negresku, nech sa páči. Unia Europeană reprezintă și trebuie să reprezinte în continuare la nivel... Európska únia predstavuje a mala by predstavovať čosi ako etalón svetový pre ekonomiku a demokraciu. Mali by sme aj naďalej poskytovať priestor pre integráciu e, voči krajinám, teda, ktoré nás, Európsku úniu, obklopujú. Transformácia smerom k demokracii je absolútne nutná otázka, pokiaľ chceme týmto krajinám pomôcť. A musíme mať hranice otvorené voči týmto krajinám. To je dôležité pre mladú generáciu predovšetkým. Čiže mali by sme im ukázať ten správny smer. A musíme dodržiavať svoje zásady. Otvorené dvere, teda politika otvorených dverí, znamená, že oni taktiež musia rešpektovať naše hodnoty. To je súčasť dohody. Európska komisia i členské štáty e, by sa mali usilovať ešte viac šíriť túto pozitívnu spoluprácu. Bude to na prospech EÚ aj e, na prospech krajín Euromedu. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pán Jakovič, nech sa páči. radovao sam se kada je pokrenuta inicijativa unija za mediteran. teším sa na túto iniciatívu e, zo strany EÚ voči krajinám Euromedu. Tiež už e, som mal prežitosť zúčastniť sa aktivít v tejto oblasti a podporujem túto dohodu, podporujem aj rokovania, ale dôležité, rovnako dôležité je aj e, chrániť naše záujmy. A to sa týka ľudských práv a základných hodnôt Európskej únie. A sú tu aj niektoré veľmi konkrétne záujmy, napríklad otázka olivového oleja. A to je vec, ktorá súvisí s konkurencieschopnosťou našich produktov v rámci EÚ, pretože vieme, že sa dováža mnoho olivového oleja z južnej oblasti Stredomoria a potom sa to mieša s európskym olejom a to je jedna téma, ktorú poznám veľmi dobre. Musíme jasne označovať krajinu pôvodu takýchto produktov. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pán Vigas, nech sa páči. Mikro. Mikro. Vystúpenie zatiaľ bez mikrofónu. Okay. Donc, euh, nous, so, euh, nós somos a favor da, da diversificação das nossas relações comerciais. Euh, o que reclamamos é que não sejam apenas. My sme za posilnenie našich euh, vzťahov s týmito krajinami, ale myslíme si, že by to nemalo stať iba na ekonomických kritériách Takže pokiaľ ide o znižovanie prekážok obchodu tarifných, netarifných, toto sú veci, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti našim ekonomikám. Bohužiaľ, v Portugalsku s tým máme svoje skúsenosti, takže sú tu aj iné kritériá, ako napríklad tie sociálne, dodržiavanie ľudských práv, zvrchovanosť krajín a tak ďalej. Takže takéto doplnkové kritériá, ktoré by boli vzájomne prospešné pre všetky krajiny, ktoré sú tu zapojené. Súhlasím s tým, čo tu odznelo na tému Izraela. Ja si myslím, že to je dobrý príklad toho, kedy EÚ musí zajsť oveľa ďalej, sa tie viac do hĺbky. Nestačí iba označovanie, to je naivné, pretože sú tu iné možnosti obchádzania embarga a embargo je jednou z ciest, ako takýto problém riešiť. Teraz e, prerušuje predseda rečníka. Ďakujeme pekne. Nasleduje kolega Vojt. Nech sa páči. Kolega Vojt. Je tu kolega Vojt? Ja, Áno, veľa sme hovorili o základných právach v Európe, hovorili sme o tých základných hodnotách a ja si kladiem otázku, prečo nám komisia nepovie o tom, čo e, sa týka krajiny Izrael eh, v rámci Stredomoria. OSN hovorí o, o stovkách mŕtvych eh, detí, eh, ďalej sa Máme správy o bombardovaní e, škôl, e, mnohé z nich pod správou OSN, vzhľadom na toto naozaj eklatantné porušovanie medzinárodného práva a hlavne Ženevskej dohody o ochrane civilného obyvateľstva v časoch vojny. Dohoda susedská s touto krajinou musí byť prerušená, alebo musíme aspoň diskutovať o tom, či by sme Izraelčanov nemohli postihnúť sankciami, tak aby sme ich prinútili postaviť pre spravodlivosť v nevinných e, a možno aj odovzdať Medzinárodnému tribunálu v Hágu. Ďakujem pekne. Tým sa dostali na záver KHDI. A na záver dostane slovo pán komisár Tekuch. Nech sa páči. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Thank you very much. Euh, let's... Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi, aby som sa pokúsil zodpovedať z ten rad otázok, ktorý odoznel. Niektoré z týchto otázok e, dokážem zodpovedať okamžite. V prvom rade je tu niekoľko otázok, ktoré sa týkajú Egypta. A otázka, či by sme vôbec mali e, rokovať o zmluvovolnom obchode, vzhľadom na to, že dochádza v krajine ku porušovaniu ľudských práv. Komisia má od roku 2001 rokovací mandát e, pre rokovanie s Egyptom o e, zmluve o voľnom obchode. A, ale môžem povedať, že zatiaľ e, ide o to, že ešte sa tie poriadne rokovania ani nerozbehli. Prirodzene len čo sa rozbehnú, bude komisia parlament informovať. Externí konzultanti e, boli požiadaní o to, aby preskúmali situáciu a potenciálne ekonomické, sociálne a environmentálne dopady. E, tá správa bude zahrňať aj príslušné kapitoly, ktoré sa, ktoré sa, bude, alebo ktoré sa budú týkať aj ľudských práv. 30. septembra e, sa stretnem teda bude tu bilaterálne stretnutie aj s egyptským ministrom. Pokiaľ ide o Maroko, V marci 2013 sme začali rokovania a e, zmluve o voľnom obchode a mali sme aj niekoľko, konkrétne 4 rokovania a obe strany e, majú za cieľ čím skôr ukončiť túto, alebo uzavrieť túto zmenu e, a ukončiť e, rokovania a uzavrieť zmluvu. Okrem toho sa pre niektoré sektory budú realizovať štúdie, Maroko súhlasilo s tým, že sa e, zohľadnia pre vývoj krajiny výsledky tejto štúdie a preto je tu e, návrh odložiť 5. kolo rokovaní. Ale rokovania vlastne prebiehajú a technicky, v technickom kontexte to bude pokračovať naďalej, aby sme zabezpečili kontinuitu e, negociačného procesu 30. septembra na konferencii EÚ s ministrami e, krajín Euromedu bude ďalšia príležitosť prerokovať dôležité otázky a verím, že sa nám podarí nadviazať na to, čo sa už dosiahlo a že sa úspešne uzavrú tieto rokovania na budúci rok. E, rokovania s Marokom sú veľmi dôležité, pretože môžu slúžiť ako precedent pre iné krajiny, Tunisko, Jordánsko alebo Egypt napríklad. Pokiaľ ide o Izrael, Európska únia má veľmi jasné stanovisko ku nezákonnosti izraelských osád. A tieto nemajú nárok na preferenčné zaobchádzanie a zvýhodňovanie pri obchode s EÚ. Ďalším krokom bude to, že e, sa bude e, značná pozornosť venovať označovaniu produktov a ich pôvodu, aby bolo jasné, či daný produkt má pôvod e, v Izraeli alebo v niektorej z Izraelov obsadených osád. Musíme teda využiť existujúcu legislatívu o povinnom označovaní produktov, pre všetkým aj polnohospodárskych, a musíme vychádzať aj zo všeobecnejšieho usmernenia, ktoré sa týka implementácie súčasnej legislatívy o označovaní pôvodu výrobkov. Bolo tu viacero pripomienok e, na báze e, princípu viac za viac. Všetky tieto dohody ohľadne obchodných zmluv toto si všetko vyžaduje reciprocitu a aj dodržiavanie ľudských práv. Európska únia bude podporovať ďalší dôraz na oblasť ľudských práv a budeme hodnotiť na individuálnej báze plnenie príslušných zásad a ich uplatňovanie. Pán predseda, vážení kolegovia, e viac sa vyskytuje, slovo viac sa vyskytá, vyskytuje dvakrát v tejto vete, čiže viac investícií, viac politických reforiem a tak ďalej. Znamená to ale aj to, že aj my musíme otvoriť naše trhy pre ich produkty. A môžem vás uistiť, že toto nie je vždy ľahké urobiť v rámci takýchto dohôd a členské štáty nie sú dostatočne flexibilné v tejto oblasti. Na druhej strane, myslím si, Mali by sme asi mať troška iný prístup k otázke víz. Toto je jedna z tém, ktoré predstavujú veľmi jasnú požiadavku. Na druhej strane musíme súhlasiť aj s tým, že po, postupne budeme otvárať trhy. A oni, ak zrealizujú to, čo majú, za čo sú zodpovední, tak aj Európska únia môže patrične reagovať a myslím si, že dá sa potom poskytnúť vyšší stupeň flexibility voči týmto krajinám. Ďakujem. Ďakujem, pán de Gucht. Končíme rozpravu a teraz nasleduje pani kolegyňa Morvaj. Ja vám práve píšem osobnú odpoveď na to, čo ste mi napísali, vy sa nehlásite k rokovaciemu poriadku a ja som jasne